je správa Európskej rady a vyhlásenie komisie k e, výsledkom Európskej rady 29. a 30. oktobra 2009 vrátane mandátu a právomocí Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničnú bezpečnostnú politiku pre predsedu komisie, ako aj štruktúry novej komisie. Som vďačný, ehm, že pani, pán premiér Reinfeld je tu dnes prítomný a takisto pán predseda komisie, takže nech sa páči, máte slovo, pán Reinfeld. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. Je to pre mňa veľká čest, že môžem byť opäť tu medzi vami a povedať vám správu o tom, o, teda o výsledkoch veľmi zložitého a náročného rokovania Európskej rady. Dovoľte, aby som vysvetlil situáciu predvečer Európskej rady. Boli sme v podstate v neustálom kontakte s Prahou a ostatnými hlavnými mestami, že ako vyriešime teda českú požiadavku z hľadiska eh, charty základných práv. Boli rôzne názory. A takisto boli aj volania po rôznych výnimkách a osobitných eh, úvahách alebo osobitných možnostiach od niektorých iných členských štátov. V kontraste sme ale dostali jasný e, odkaz vo vzťahu klimatickým zmenám a posolstvo bolo také od viacerých e, členských štátov, že zatiaľ neboli pripravené zaviazať sa financovať e, klimatické zmeny. To znamená, že akým spôsobom financovať aj prispôsobovanie v rozvojových krajinách. Hm, za tej, za týchto okolností som vlastne spokojný s výsledkom tohto rokovania. Dovolte, aby som vyjadril tie najdôležitejšie body. Naším cieľom v Európskej rade bolo, ako sa už približuje kodanská schôdza o klimatických zmenách, aby sme naďalej hrali vedúcu úlohu v klimatických zmenách. Ale ne, nebuďme iluzorní, rokovania boli zdlhavé a zložité, ale napokon naše rokovania viedli k schváleniu Európskou radou to, čo odhadla komisia vo výške 100 miliard eur do roku 2020 a takisto podpora, medzinárodná podpora sa odhaduje o 22 do 50 miliard e, do, roku 2020. 2020 však je už za 10 rokov, preto musíme konať rýchlo a preto rada poznamenala, že z hľadiska e, tohto ešte bude potrebných ďalších 5 až 7 miliard eur ročne od roku 2010 do 2012. A posledné, e, konečné číslo sa teda určí na konfer- koreanskej konferencii. EÚ aj členské štáty sú pripravené prispäť svojim podielom ak ostatní hráči vyjadria podobné úsilie. Ja som veľmi rád, že tá, tá Európska rada bola taká, že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi silnú dohodu a jasný mandát. Pred niekoľkými dňami som sa vrátil z rokovaní na samite eh, India EU z New Delhi a pred eh, tento týždeň som sa stretol aj s prezidentom Obamom na eh, samite EU-US vo Washingtone. Vďaka dohode na Európskej rade EÚ bola schopná stáť za veľmi silnou pozíciou. Naša jednotnosť nám dala dostatočnú silu, aby sme podporili ostatných a boli sme schopní prezentovať naše záväzky, boli sme schopní vyjadriť naše očakávania. Takisto sme ešte raz boli schopní hrať vedúcu úlohu vo veci, ktorá je podstatná pre všetkých občanov pán prezident, stení poslanci, rokovanie minulý týždeň bolo takisto aj o ekonomickej a finančnej situácii. Aj keď už sú určité náznaky zlepšovania svetového hospodárstva, Európska rada zdôraznila nasledovné, nie je zatiaľ ešte možnosť zaspať na laverínoch. Na budúci rok um, všetky e, s výnimkou jedného členského štátu idú do rizika, že z, z, udrú na hranicu 3% deficitu a náš, celkovo náš HDP z roku 2008 sa po, znížil o 4,7%, čiže potrebujeme e, podporné opatrenia a zároveň musíme posilniť seba, alebo dôveru a pracovať ďalej na našich hlavných stratégiách. Na Európskej rade sme robili veľký pokrok z hľadiska posilnenia finančného dohľadu. E, dosiahli sme veľkú dohodu o založení Európskej rady pre systémové riziko. Predsedníctvo teraz bude diskutovať o návrhoch s týmto parlamentom a chceme dosiahnuť dohodu o balíku pre novú, novú jednotku dohľadu. Chceme zabezpečiť, aby sme neutrpeli opäť takúto finančnú krízu, ako teraz zažívame. Keď všetko už ale bude na svojom mieste, musíme sa potom sústrediť na zabezpečenie pracovných miest, pretože viac ako 5 miliónov Európanov o prácu už prišlo a ešte stále e, mnohí majú job ohrození. Preto je na nás, aby sme tento trend zvrátili. Keď som predskladal priority švedského predsedníctva vám 15. júla, povedal som, že EU e musí sa, musí sa čo najskôr alebo byť silnejšia von z tejto krízy. Povedal som vám, že je vlastne prekonanie krízy je jedno z najdôležitejších úloh a je to aj naďalej tak. A z tohto dôvodu vlastne sa vraciame k týmto témam neustále a aj na rade decembri. Pán predseda, ctení poslanci, ďalším dôležitým výstupom z tohto rokovania bolo schválenie stratégie EÚ pre región Pobaltia, stratégie, ktorá je postavená iniciatíve práve tohto parlamentu. Našou ambíciou v rámci tejto stratégie bolo reagovať na naliehavé ekologické výzvy, ktoré sa, sú, sa týkajú Baltického mora a prispieť taktiež ekonomickému úspechu tohto regiónu. Ja som presvedčený, že táto iniciatíva bude mať aj pozitívny vplyv na ostatné časti Európy. To znamená, že spojí regióny, ktoré budú potom zabezpečovať pozitívny príspevok eh, zlepšeniu konkurencie schopnosti EÚ ako celku. Takisto sme diskutovali otázky justície a no, interných záležitostí. Vítame pokrok v implementačných opatreniach, ktoré sa týkajú nelegálneho pristahovalectva v Stredomorí. A Pán prezident, e, pán predseda, ctení poslanci, viem, že ste chceli diskutovať aj o určitých e, inštitucionálnych otázkach. Samozrejme, že tie takisto boli súčasťou dôležitých rokovaní. E, jednou z kľúčových vecí bolo zabezpečiť rýchly vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Zároveň sme chceli vlastne konfrontovať tie výzby, ktoré, sú, ktoré pred nami stoja. Konzultácií je, prebehlo mnoho a boli veľmi zložité, ale v závere sa nám napokon podarilo zabezpečiť akci akceptovanie požiadavky Českej republiky. Touto vlastne dohodou pán prezident Václav Klaus bol ochotný podpísať zmluvu a ako už aj vieme, napokon to aj tak urobil viac ako pred týždňom. Čiže teraz um, už um, posledný nástroj ratifikácie už um, prešiel Českou republikou a to znamená, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti 1. decembra. Viem, že veľká väčšina z vás, ktorí sú tu dnes prítomní, zdieľa moju, moju spokojnosť aj určité výdych, že napokon sa táto dlhá kapitola prípravy inštitúciálnej reformy už eh, sa končí. Eh, ale Európska rada takisto posudzuje ďalšie, ďalšie prípravy, ktoré súvisia so zmluvou. To znamená, že je treba zabezpečiť eh, akčnú externú službu a takisto úrad vysokého zástupcu. To sa takisto musí stať skutočnosťou. Teraz k otázke mien. Budeme musieť tieto pozície, ktoré vytvára Lisabonská zmluva, menami a budeme potrebovať vymenovanie novej komisie. E, plánujem, že budem mať rokovanie s hlavmi štátov a vlád 19. novembra, aby sme vymenovali e, predsedu Európskej rady a vysokého zástupcu a generálneho tajomníka. Dovolte, aby som zdôraznil, že vymenovanie vysokého zástupcu sa musí uskutočniť ešte pred e, vymenovaním novej komisie a to mu bude ešte predchádzať e, e, rokovania s týmto parlamentom. Ako viete, keďže táto osoba bude zároveň aj podpredsedom budúcej komisie, bude zároveň aj podliehať schváleniu v týmto parlamentom. Nebudem tu teraz špekulovať, že kto touto osobou bude. Chcel by som povedať nasledovné. Nie len meno je dôležité, ale aj to, čo, budú, čo táto osoba bude robiť, alebo tieto osoby budú robiť, bude, bude dôležité a ako to budú robiť. Pán predseda, ctení poslanci, rada z minulého týždňa nám umožnila dosiahnuť veľký pokrok. Nielen k jednej veci, ale k viacerým kľúčovým otázkam, otázkam, ktoré sú životne dôležité pre budúcnosť Európy a životne dôležité pre budúcnosť celej planéty. E, som veľmi vďačný mojim kolegom za konstruktívny postoj vo vzťahu k výzvam, ktoré pred nami stoja. Nuž, napriek tomu e, vy a ja rovnako všetci vieme, že ešte veľa roboty je pred nami, ale môžem vám slúbiť, že najbližšie týždne budú veľmi um, Zanepráznené a teším sa na úzku spoluprácu s týmto parlamentom v dôležitých otázkach. Kodanská e, schôdza je už len od dnes za 25 dní a ekonomická kríza ešte vonkoncom nie je prekonaná, ale my máme jasný mandát e, v týchto rokovaniach o klíme. Máme presvedčenie, že budeme spolupracovať, aby sme vytvorili nové zdroje rastu a ďalšej zamestnanosti a ďakujem aj za neustálu podporu tomuto parlamentu a Teším sa na vaše pripomienky. Ďaká. Uh, Ďakujeme vám, pán premiér. A teraz dostáva hlas predseda komisie, pán Jose Manuel Barroso. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán uh, predseda. Vážení uh, poslanci, rád by som vás doplnil, pán premiér, v dvoch aspektoch. Jeden sa týka politiky a jeden inštitucionálnych otázok. Pokiaľ ide o politiky, dôležitá bola hlavne naša dohoda k, ku klimatickým zmenám. Vieme, že sú to zložité témy, vieme, že tu ide oveľa, nebude to nikdy ľahké. Európska, uh, pritom výsledky Európskej rady prekročili moje očakávania, pretože je tu potvrdenie čísel, ktoré sme navrhli my ako komisia, ktoré sú spojené so silnou podmienenosťou. Posolstvo je silné, Európa je pripravená na e, Kodaň, sme pripravení skresať hodnoty emisií e, na základe návrhov zo septembra, a to z dlhodobého hľadiska i z e, rýchleho spustenia, pretože vieme, že potrebné sú dôležité záväzky na zmiernenie dopadov a krajiny tu musia predložiť aj finančné návrhy. Tie ciele 2020 e, doplnené pomocou pre e, rozvojové krajiny vo výške niekoľko miliárd eur. Sú to všetko e, je, musí byť spojené s medzinárodným financovaním a Európska únia si tu zaplatí svoj, svoj dôležitý podiel. Je jasné jedno, že musíme zdokumentovať, ako vážne to myslíme. Pretože e, my musíme dať iným vzor, aby nás nasledovali. Musíme využiť určité páky, aby sme e, dosiahli maximum e, v rámci globálnych snách o skresanie emisí. Minulý týždeň ma upozornili, ako ďaleko za posledné roky sme sa dostali s východnými partnermi. To isté je aj, platí aj pre prípad Číny. Potrebujeme mať spoločnú, ale diferencovanú zodpovednosť pre, za klimatické zmeny. Ako som už povedal, musíme bojovať spoločne a musíme na, naďalej tlačiť na skutočný prínos všetkých ostatných hráčov. Musíme sa zameriavať na záverečný finálny cieľ, ktorý je ambiciózny, veľmi životaschopný. Musíme dosiahnuť e, náš cieľ o, len veľmi obmedzený nárast teploty len o 2 stupne Celzia. Zdá sa pravdepodobné, že Kodaň neprinesie dohodu smerom k úplne plnohodnotnej zmluve, o ktorú nám išlo. To však nie je dôvod, aby sme prijali menšie hodnoty než nejaký veľký prielom konečnom dôsledku ide viac o obsah, než o formu. A podľa mňa by sme sa mali snažiť dos, do, dos, dospieť k funkčnej, funkčnej dohode, ktorá bude obsahovať aj záväzky, záväzné hodnoty a ktorá globálnym hráčom, e, ktorá spojí globálnych hráčov a dá im základné úlohy. Táto úloha by mala byť pretavená do záväznej zmluvy ak to chceme dosiahnuť, musíme spojiť sily v budúcich zostávajúcich týždňoch, ktoré máme ešte pred Kodaňou. Vážení poslanci, práve sme ukázali, že keď sa spojíme, vieme sa dohodnúť na zmluvách. Dohodli sme sa na zmluve, ktorá vyzerala po dlhú dobu nereálna. Tento, táto rada e, zrušila, alebo táto dohoda zrušila poslednú prekážku pred e, ratifikovaním tejto zmluvy. Sme E, plný seba dôvery, pretože Lisabonská zmluva e, bude pripravená k začiatku budúceho mesiaca. Už sa pracuje na implementácii, komisia spustila kolo e, konzultácií ako prvý konkrétny krok. Rád by som ocenil pána premiéra Reinfelda v jeho snahách. Švedské predsedníctvo odviedlo naozaj Eh, úctyhodnú prácu smerom k tomuto konsenzu. Musíme však úlohy tranzičné doplniť. Musíme eh, zaplniť nové pozície. Ja nemôžem komentovať eh, kandidátov na, na predsedníctvo Európskej rady, ale keď sa pozrieme na inštitucionálne otázky, veľmi dúfam v to, že šéfovia vlád a krajín vyberú osobu, ktorá bude efektívnym vodcom Európskej únie, aby tu bola konzistentnosť, a e, koherentnosť aktivít Európskej únie. Dovnútra takým spôsobom, aby sme si mohli dlhodobo stanovovať v priority nielen na 6 mesiacov a externe do tej miery, aby spoločná zahraničná politika vysielala koherentné posolstva našim partnerom. Chcem ako predseda chcem e, intenzívne spolupracovať s týmto predsedom Európskej e, rady, aby sme mali spoločné ciele pri spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, kde e, rada bude mať zastúpenie a takisto musíme spojiť všetky komunitárne kompetencie od rozšírenia po rozvoj, od energetiky po spravodlivosť, kde Európska komisia bude zastupovať občanov na základe zmluv. Ja chcem, aby toto partnerstvo fungovalo, aby sme mali silnú, fungujúcu Európsku úniu doma i v zahraničí. To platí určite aj pre pozíciu vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Pretože on bude tiež s jedným z, európskych, z podpredsedov Európskej komisie. Z pragmatického pohľadu nominácia podpredsedu a vysokého predstaviteľa a iných pozícií mi umožní prejsť do fázy finalizácie nového kolégia a prideľovania portfólií. Som presvedčený, že tento vysoký predstaviteľ a podpredseda za podpory silnej zahraničnej služby zlúči európske skúsenosti na medzivládnej diplomácii, pretože to môže znamenať skutočnú zmenu v efektivite našej vonkajšej služby. A to ma privádza ku komisii ako celku. Táto sa musí skladať z kompetentných a odovzdaných Európanov, ktorí budú využívať svoje iniciatívne právo. Ja finalizujem diskusie s členskými krajinami, aby sa to udialo žiadam členské krajiny o mená aby, a tiež o to, aby boli zastúpené ženy. Ja budem potom rozhodovať o portfóliách. Tie sa totiž nepridelujú krajinám, ale osobám, osobám, ktoré e, podporujú európsky projekt. Ide mi aj o silný demokratický mandát a budem teda e, rešpektovať procesy v tomto parlamente. E, odklady spojené s ratifikáciou zmluvy pre nás, pre nás teraz znamenajú veľkú výzvu. Nemôžeme však skrátiť vypočutia a teším sa na tieto výzvy. Pripravujem e, tento proces na budúce týždne. Lisabonská zmluva nám ešte lepšie umožní plniť očakávania občanov. Hlavne, hlavne to však bude otázka politickej vôle. Zmluva nám dáva len kapacitu, e, ale my potrebujeme ochotu spolupracovať. A tým sa vraciam k začiatku našeho predpoludňa. Dnes e, je tu Európa e, zastúpená v, svojich, v svojom snažení prezentovať odovzdanosť ľudí a ich odhodlanie z pred 20 rokov e, dosiahnuť aj nemožné. Chceme tu mať ducha roku 1989, a keď to tak bude, verím, že uspejeme. Ďakujem, e, Komisie Ďakujem pekne, pán predseda komisie. A teraz rečníci za politické skupiny, za skupinu EPP, pán Jozef Dol, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Európska únia má 27 členských štátov a má povinnosť zabezpečiť výsledky pre tieto štáty. A dôležité je preto, aby sme rýchlo obsadili e, vysoké pozície v rámci Európskej únie. Dôležité je riešiť klimatické zmeny a musíme sa zaoberať aj pre všetkým plánom na obnovu ekonomiky. Podpis českého prezidenta umožnil to, že proces ratifikácie sa mohol konečne ukončiť. Ďakujem pekne aj pánovi Reinfeldtovi. Politická skupina EPP ovplyvnila túto zmluvu a je samozrejme spokojná s vývojom, ale dôležité je, aby sme prestali nejako monopolizovať túto diskusiu. O Európe sa týka iba, iba inštitúcií. Musíme to zabudnúť na politické ambície. Preto naša politická skupina vás žiada pán Reinfeld, aby ste spravili všetko preto, aby sa dosiahla čo najrychlejšie dohoda o tom, kto bude predseda rady a, a kto bude vysokým predstaviteľom. Pán predseda komisie, dôležité bude, keď budú stanovení kandidáti, aby si čo najrychlejšie rozdelili medzi ne kompetencie ešte pred vypočutím s týmito dezignovými kandidátmi v Európskom parlamente. Isté, pán predseda rady, pán predseda komisie, to pre vás nebude nič nové, ale diskusie o profile týchto osobností zaujíma bruselský mikrokozmus. Čo zaujíma našich občanov? Oni chcú, aby sa riešila nezamestnanosť úverov, vzdelávania, aby kodaňská konferencia o klíme priniesla pozitívne prekvapenia. Musíme zabezpečiť to, aby zima 2009-2010 sa nevyznačovala pre opätovnými prerušovaniami dodávok plynu my, a teda európske inštitúcie, v tejto dobe, keď tu s vami hovorím, tu sa pozerám na vás, pán Reinfeld, my máme povinnosť zabezpečiť, aby ten európsky vlak sa tak povediac rozbehol, aby dosiahol rýchlosť nie autobusu, ale skutočne TŽV. Samozrejme je veľmi zložité vyvážiť rovnováhu, sú tu politicky ošemetné veci, e, aj politicky, aj geograficky pôvod a disponibilita, ochota osob tu zohráva dôležitú úlohu. Je to na vás, aby ste to čo najrychlejšie pripravili na úrovni rady. Potom je úlohou parlamentu a politických skupín, aby sa viedrili týmto rozhodnutiam a aby sa stanovilo, kto bude zodpovedný, aby sme mysleli na všeobecný európsky záujem. Pevne dúfam, že toto bude jeden z úspechov švedského predsedníctva, ale na to, aby to bolo úspechom, je nutné konať nielen rýchlo, ale veľmi rýchlo. Vážení predsedovia, kolegyne, kolegovia, inštitúcie, to je jedna vec, potom sú to otázky klimatických zmien, za chvíľu sa uskutoční kodanská konferencia a vidím, že Európska rada sa snaží konať zodpovedne a potvrdila svoje záväzky, chce bojovať proti emisiám a oteplovaniu a vyžiadala si kvantifikovaný cieľ zo strany našich partnerov. Bolo by nesprávnou taktikou pre Európu, keby sa samozrejme pred kodaňským samitom vyložili všetky karty na stôl a keby teda americkí, indickí a čínsky partneri určovali smer. Spojené štáty, Čína, India to sú svetové veľmoci a samozrejme majú aj svoju úlohu. Európa sa snaží konať zodpovedne, ale samozrejme nemôže byť osamotená. V Kodani nebude stačiť politická dohoda. Čo je dôležité, sú samozrejme vyčíselné záväzky štátov. Kolegyne, kolegovia, na začiatku som hovoril o tom, aké sú dôležité výsledky, je to tak povedať povinnosť. Táto sa týka predovšetkým hospodárskeho uživenia a zamestnanosti, lebo tieto dve veci sú úzko prepojené. Objavujú sa samozrejme určité perspektívy návratu k malému hospodárskému rastu. Ide predovšetkým o to, aby sme vedeli, či oživenie ekonomiky bude prepojené s rastom zamestnanosti, či sa opiera o zdravé základy o trh, ktorý bol zároveň otvorený, regulovaný a neprotekcionistický. Toto sú skutočné starosti Európanov a to musí byť starosťou Európy ako aj členských štátov. Samozrejme, popri tých popri obsadení tých dôležitých funkcií. Dnes, pán predseda, sme videli, že 20. výročie pádu Berlínskeho múru bolo možné oslaviť vďaka tomu, že tam boli odvážni ľudia. Vážený pán Reinfeld, ja by som bol rád, keby ste boli aj vy rovnako odvážni. Ďakujem panu przewodniczącemu. E, Ďakujem pekne. A teraz v mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov dostane slovo pán Hanes Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda rady, pán predseda komisie. Možno, že je to náhoda, ale je to tak povedať šťastná náhoda, že táto diskusia sa koná hneď po príhovore Václava Havla. Je to človek, ktorý nám ukázal, aký dôležitý bol ten proces pred 20 rokmi. Ja som sa narodil iba pár kilometrov na západ od e, železnej, železnej opony. Som mal toto šťastie. Ja som videl v 56. E, utečencov z e, Maďarska a potom po udalostiach v 68. roku som videl utečencov z bývalého Československa ako aj Libera Rovčeka a Lisabon iba doplnenia tohoto celého procesu, ktorý spája Európu. Pravdepodobne nebolo úmyslom Václava Klausa ukončiť ratifikáciu v tom mesiaci, kedy slavíme 20. výročie pádu Berlínskeho múru, ale bola to šťastná náhoda, že je to práve teraz a teraz sa de facto umožnilo to, že zmluva môže vstúpiť do platnosti, aj keď trošku neskôr. A teraz musíme prijať personálne rozhodnutie. Ja vám nezávidím túto zodpovednosť, pán predseda rady, je to skutočne zložitá úloha. Mám na vás jednu prozbu, jednu otázku. Ste ochotní v najbližších dňoch viesť v rámci rokovaní so šéfmi vlád hlavných štátov v tom zmysle, aby sa podarilo dosiahnuť takú geografickú vyváženosť a chceli by ste sa zasadzovať za to, aby tam bolo viac žien. Áno, vieme, že tu máme kolegyňu Malmström, to je výborné, ale môže si aj kolegyňu Malmström tu máme, a samozrejme to sa týka aj našej politickej skupiny, je to obraz Európy, je to správny obraz, že tam máme tak málo žien zastúpených v špičkových pozíciách? A myslím, že pán predseda parlamentu to už svojho času vyjadril. Eh, nebude to vašou vinou, ak sa nepodarí, samozrejme, ale ja by som vás chcel poprosiť, aby ste v rámci rokovaní poukázali na to, že je dôležité, aby sa lepšie eh, zastúpila celá Európa. Geografické bolo, bolo lepšie zastúpenie žien, aby sa takto lepšie zastupovali všetci naši občania. Hovorili ste o vysokom predstaviteľovi a povedali ste, že keď sa bude nominovať vysoký predstaviteľ, tak vlastne až schválením zo strany tohoto parlamentu môže prevziať svoje úlohy v plnej miere. Ja chápem, že je tam určitý rozdiel, vy ste to, vy ste to vyjadrili správne, že vysoký predstaviteľ tejto funkcii ako podpredseda komisie sa zároveň musí, teda musí byť schválený parlamentom. A samozrejme budeme sa snažiť zodpovedne konať, ale musí byť jasné to, že práve v tejto oblasti máme určité úlohy, ktoré chceme splňať a vážený pán predseda komisie, to vám môžeme slúbiť. My chceme aby ste vašu prácu vykonávali riadne, ale je dôležité, aby sa rozhodnutia prijali rýchlo, lebo občania Európy chcú, aby sme pracovali a nie, aby sme sa mesiace bavili o personáliach, ale musíme rýchlo prijať rozhodnutia. Ešte posledný bod, ktorý by som tu chcel spomenúť, je spomínaná finančná kríza, aj vy ste to spomínali. Je to niečo, čo nám spôsobí veľké starosti a správne ste poukázali na nezamestnanosť, ktorá bude stúpať a právom ste spomenuli, že nesmieme ukončiť podporné opatrenia, keď vidíme, aká je tu nezamestnanosť. A to očakávajú od nás aj naši občania. A jednoducho nechceme akceptovať takú vysokú mieru nezamestnanosti v Európe. A potom je tu tá diskusia o daní z finančných transakcií. Viem, že viacerí sa tým venovali. Myslím si, že táto diskusia naznačuje na to, že to berieme vážne. Nechceme len ľudí zaťažovať vysokými daňami, ale musíme jasne povedať, že chceme využiť všetky možné nástroje na to, aby sa obmedzili špekulácie, aby sa vytvoril dostatok zdrojov, aby sme pomohli tým bankám, ktoré sa dostali do kríze a takto by sme predišli ďalšej kríze. Musíme vyslať jasné signály. Šéf banky Goldman Sachs povedal, a musím, musím to skutočne zacitovať, ja som iba bankár, ktorý vykonáva Božie dielo. To je určite veľmi cynická a boha uražajúca formulácia, ale vyjadruje veľmi dobre to, ako myslia a konajú títo ľudia. Oni, keď to poviem tak veľmi primitívne, konajú v mene Boha a my nechceme v rámci našej finančnej regulácie tvrdiť, že my vykonávame Božiu prácu, ale my sa snažíme pracovať pre ľudí, chceme chrániť ľudí pred špekuláciami, nezamestnanosťou. To je to, čo musíme spraviť a pevne verím, že počas švedského predsedníctva môžeme vyslať e, určité signály týmto smerom. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán Sloboda. Teraz za skupinu ALDE pán Giefer Hofstadt. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som sa poďakoval pánovi Ranfeldovi. Samozrejme aj Cecílii za ratifikovanie Lisabonskej zmluvy. Chcel by som im tomu zablahoželať. Chcel by som teraz dôrazniť, že aj vďaka vášmu odhodlaniu a vďaka vášmu zmyslu pre kompromis to bolo vôbec možné, pretože tu ešte stále bola celá rada pesimistov aj mnohí v tejto práve miestnosti hovorili, že treba počkať na britské voľby alebo možno, že čakať do nekonečna e, kým konečne prebehne táto ratifikácia, takže ďaká vám, to bolo vlastne možné a tým vám že, ďakujeme za všetky za túto prácu. Toto v podstate predstavuje 10 rokov práce, ktoré sú konečne korunované úspechom. Takisto by som vám chcel poďakovať za dnešnú diskusiu, ktorú ste dnes umožnili, a to diskusiu o profile predsedu rady a o vysokom zástupcovi, pretože to je prakticky jediná diskusia na túto tému. Všetko ostatné už tak transparentne neprebieha nájdeme aj mnohé veci v tlači, ale ja verím, že do budúcna budeme viacej prevýšľať o tom, akým spôsobom môžeme zabezpečiť transparentnosť procesu, ktorý je predsa len veľmi dôležitý pre Európsku úniu. Ja by som začala trochu v inom poradí s tými jednotlivými bodmi. Ja, pán predseda komisie, začnem so štruktúrou komisie, ak dovolíte, pretože si myslím, že to je pre parlament najdôležitejšie, pretože to je naša právomoc, jasné, áno, vaša právomoc, ale my to máme pod kontrolou, alebo sme, alebo kontrolujeme zatiaľ, čo u predsedu rady tomu tak nie je. Takže čo od vás očakávame? Vo vašom návrhu by ste mal použiť eh, určité také zhluky pri rozdeľovaní právomoci. Navrhujeme, aby ste si robili takéto štyri klastre, portfólii v komisii, to znamená, že externé, zahraničné veci, inovácie, klíma a treba udržateľný rozvoj. Toto všetko by bol tvorilo jeden klaster, potom justícia, vnútorné veci, finančné veci, hospodárstvo. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste mali takých zástupcov, ktorí budú naozaj zodpovedať za tieto zoskupenia tém, za takisto, aby bol zabezpečený v komisii zdravý rozum. A tým by bolo možné zlepšiť pôsobenie komisie aj z vášho predsedníctva, a počas vášho predsedníctva. A myslím si, že treba zabezpečiť aj vyváženosť zastúpenia žien v komisii. Myslím si, že to je aj vaša srdcová záležitosť, aby boli predložené také kandidatúry, ktoré umožňa vymenovať ženy. Čo sa týka druhého bodu, to je otázka druhého vysokého zástupcu. Tu je dôležité, aby to bol niekto, kto chce viesť konzistentnú politiku, komunitárnu politiku o politiku obranu a obrany a bezpečnosti. To znamená, že niekto, kto bude mať na to, toto neustále pamäti vo všetkom, čo bude robiť. A potom po tretie by to mal byť niekto, kto verí silnú zahraničnú európsku politiku. To sú kľúčové veci, ktoré, ktoré by táto osobnosť mala mať. To znamená, že zmysel pre komunitárnu politiku, obranná bezpečnostná politika na európskej úrovni no- pretože zároveň táto osoba bude aj podpredsedom komisie. A dostávam sa k tretej nominácii, o ktorej sa hovorí možno, že najviac. To je predseda rady. V mojej skupine máme takéto stanoviská, pretože môžeme e, len pripravovať stanoviská a rozhoduje o tom rada, ale našťastie môžeme sa aspoň vyjadriť v stanovisku alebo zaujať nejaké stanovisko, e, čiže je to skôr predseda, teda chairman a nie prezident, čiže to musí byť niekto, kto verí v európsku integráciu. Pretože keď sa volí pápež, tak tiež e, sa volí katolík, a keď chceme vybrať predsedu rady, tak tiež e, musíme uvažovať o takých ľuďoch, ktorí veria v európsku integráciu a nie takých, ktorí sú euroskeptikmi, ako by sa to mohlo vystať. Tak e, tiež, aby sme mali istotu, že to bude niekto, kto verí v európsku integráciu, tak to musí byť niekto, kto verí v komunitárnu metódu, pretože len komunitárna metóda tlačí Európu vpred. Nie je to žiadna medzivládna, e, medzivládna konferencia alebo medzivládny postup. Je to takisto sa aj medzi e, vládami sa používa tento medzivládny postup, ale my musíme tu nahájiť komunitárny postup a v závere, pán predseda, už končím, e, žiadam pána Reinfelda, aby našiel konsenzus e, v jeho rade a aby samozrejme aj tá proeurópska vízia sa mohla aj prejaviť v jednotlivých nomináciách a zároveň aj potom v konečnom zložení pri týchto jednotlivých funkcií. Pretože tým vlastne by sme vyjadrili aj to, aká je tu aliancia to, či v Európskom parlamente, čo posúva túto Európu vpred. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Rebecca Harms za skupinu zelených. Ja, dank, um... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Reinfeldt, vážený pán Barozo. Myslím si, že práve táto spomienka na historické udalosti spred 20 rokov je tou, ktorá práve ten e, hluk oko, okolo aplikačných možností po e, ratifikácii Lisabonskej zmluvy stavia všetko do takého určitého pochybného svetla. Tie veľké, veľké slova e, Václava Havla, jeho myšlien, predstava Európy a to, čo sa objavilo na poslednom zasadnutí rady, e, pokiaľ ide o tie malé e, žabomyšie vojny, o pozície. To je v, v rozpore podľa mňa. To, to, tá úľava z ratifikácie Lisabonskej zmluvy po takmer desiatich rokoch ukazuje, že e, je v, roz, je v protiklade tomu, že či e, nebude, nebudú v snách vlád úsilie proti tomu. Myslím si, že... E, Viete, to meno Klausa máte vždy v pozadí, keď aj keď chcete hovoriť o Havlovi, teda tá, je dôležité, aby silní muži, silné ženy boli na uh, silných pozíciách Európskej únie a tie národné záujmy, záujmy práve krajín, ktoré sú proti silnej integrácie, aby tie boli v úzadí. Pán Reinfeld, ja nie som ešte pripravená vám gratulovať k tomu, pretože máme tu naozaj obrovsk, obrovskú ponuku silných mužov a žien, ktorí by mohli byť na e, čele e, ne, Európskej únie. Taká, takéto množstvo tu ešte nie je. Mno, e, chvála mnohých rečníkov k tomu, čo sme dosiahli pred Kodaňou. Nuž, ani to nemôžem zdieľať. Vrátila som sa z Barcelony, z prí, poslednej prípravnej konferencie v rámci OSN a tu v, v Bruseli bolo potvrdené, že očakávania pred Kodaňou sú čoraz menšie, čoraz menšie. Podľa mňa je to podľa mňa nesprávne, že Európania si teraz zaujali postoj, že my sme vlastne už všetko možné urobili a teraz sú na rade tí ostatní. Ak si zmeriame to, čo Európania urobili na efektívnej e, klimatickej politike, čo sa fakticky dosiahlo u emisí, emisí čo sme si ako ciele naozaj e, zakotvili, čo sme zákonne upravili, nič z toho nepostačuje na to, aby sme ten cieľ e, dvoch stupňov dosiahli. To vieme aj na medzinárodnej úrovni a keď my Európania teraz začneme spochybňovať to, či e, chceme právne záväznú dohodu, tak, tak sa spochybňuje proces OSN, ktorý po mnohé roky podporovali po mnohé roky mnohí. Tu treba naozaj ešte zvažovať, s akými výpovediami chcete ísť do Kodane a v pozadí, obávam sa, bude vždy jedno. Veľmi často sa tu hovorí o tom, že stratégie trvalej udržateľnosti, efektivita zdrojov, nové paradigmy pre európske hospodárstvo a politiku mali by E, splňať to, za čo dostal mnohý veľký aplaus predtým aj Václav Havel, že teda Európania akokoľvek často e, za, za to, na to apelujú akúkoľvek e, dôveru v tieto perspektívne miesta stratili a práve preto tieto nové práve pracovné miesta, vytvorenie no, nových trhov, že to všetko, túto šancu sme zahodili táto hospodárska kríza je tým najhorším dôvodom nesplňať uh, tieto klimatické ciele. Sú to dve stránky jednej mince, ale nikde e, v európskych rozhodovacích procesoch to necítite. You, e, Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz by som dal slovo Timothy Kirkhopovi. Predovšetkým uh, by som chcela zablahoželať švedskému predsedníctvu za pokroku, ktorý došlo na poslednom samite. Boj proti klimatickým zmenám je jedna z našich dôležitých priorití by práve, a chceme, aby Európska únia práve bola tou verúcou silou a do, veľmi, takisto aj dohody k finančným otázkam sú veľmi vítané a takisto aj Európska únia e, musí mať silnú pozíciu smerom ku kodaniu, ale musím sa k tomuto ešte vyjadriť, pretože vymenovanie Európskej predsedu rady a vysokého zástupcu musíme um, keď jasne zadefinovať, aké, to, aké majú byť kvality a vlastnosti tejto osoba. Samozrejme, že rada môže predložiť eh, nominácie, môže, niektoré mená, prípadne vrátanie mena pána Guy Verhofstadta, to je, je všetko v poriadku, ale aj tak by to mali byť samotné vlády, ktoré si budú rozdielovať túto prácu, či už to budú malé, veľké krajiny na západe, na východe a podobne. A nie je o to, že či nie je to ten najlepší kandidát, čo bude mať zodpovednosť, ale čo je horšie, niektorí sa naďalej snažia rozdeliť Európu na dve triedy. Um, Európe, pretože niektorí hovoria, že len tí, ktorí pochádzajú do šengenského priestoru alebo z, z eurozóny a podobne. Ja si myslím, že toto už je diskriminačné, pretože my si všetci pamätáme z minulosti, kto, e, že keď, aké, aké tu boli strašné boje a e, čo všetko potom na to nasledovalo a ako sme vlastne oslavovali e, to, všetkých tých hrdinov, ktorí zabezpečili pán komunizmu v Polsku, Maďarsku, po Baltii, krajinách strednej východnej Európy a napokon aj v Berlíne. Takže, pán predseda, je správne bojovať za slobodu a za hodnoty pre všetkých a nie za dobré joby pre niektorých šťastlivcov. Predseda, ďakujem pekne za váš príspevok. Teraz by som dal slovo pánovi Lotarovi Biskimu za GUE NGL. Vážený pán predseda, Lisabonská zmluva bola ratifikovaná 27 členskými štátmi. Toto mnohí prezentujú ako veľký úspech. Naša politická skupina to nerobí a dôvody som už viacejkrát prezentoval, nebudem to opakovať. Skutočnosť, že charta základných práv pre občanov nebude platiť pre tri členské štáty, je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že základné práva občanov Európskej únie nebudú dostatočne chránené. Hovorím to aj v súvislosti s eh, našou slavnostným, našim, našim, slavnostným zasadaním a príhovorom Václava Havla. Je to práve lavica, ktorá sa zasadzuje za spravodlivú, spravodlivú a ekologickú únosnú integráciu, a preto budeme aj my v tomto zmysle využívať tie možnosti, ktoré nám poskytuje zmluva. To, že Európsky parlament bude mať viac práv, to môžem skutočne iba uvítať. Napriek všetkej radosti by bolo dobré, aby šéfovia vlád a hlavy štátov na najbližšom samite vykonali dôležité kroky, aby sa riešili najväčšie výzvy našej doby, to, je, to, to sú klimatické zmeny, pripravuje sa konferencia o klimatických zmenách a žiaľ Európska únia zdá sa, že stráca úlohu líderstva, pričom si nahovárala, že je lídrom. Na jednej strane sú tam obsahové záväzky, ktoré sa týkajú znižovania emisí CO2 nezodpovedá to tomu, čo je potrebné. Na druhej strane nie je akceptovateľné to, že členské štáty EÚ očividne sa chcú vyhnúť finančnej zodpovednosti a to v situácii, kde je nutné skutočne rýchlo konať. Tu nejde o to, či Švédsko sa v budúcnosti stane oblasťou, kde bude možné pestovať hrozno, pričom je to prajem. Tu ide o niečo iné, tu ide o prežitie a tu ide o mier na našom svete. Už dnes klimatické zmeny vedú k hladu a k chudobe a nútia milióny ľudí k tomu, aby opustili svoju vlast. Každý z nás v tejto miestnosti určite už hovoril o globálnych výzvach, ktoré nie je možné zvládať na národnej úrovni. Klimatické zmeny, boj proti chudobe, mier, to sú presne takéto výzvy. Ak Európska únia nebude konať konzekventne a nebude vzorom, tak na medzinárodnej úrovni nebude dostatočne akceptovaná. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz pán Dartmouth. Uh, Vážený pán predseda, táto nová pozícia pre, predsedu uh, rady E, bude len na 2,5 roka a veľmi málo právomocí je tu definovaných. Takže e, pán Blair nemusí byť veľmi naštvaný, ak tú pozíciu nedostane. Po Lisabone skutočným pr- pravým rímským cisárom nového obdobia bude samozrejme predseda komisie, náš senior Barroso Hovorím to napriek e, e, komentárom pána Barosa o partnerstve. Situácia je však rozdielna. Je tu e, veľký rozpočet na nové diplomatické misie a myslím si, že pozícia vysokého predstaviteľa ohrozuje stále sídlo v Rade bezpečnosti OSN. Veľký problém, ktoré krajiny Európy však majú nie je nedostatok diplomatických misií, ale priveľa nezamestnaných. Vy ste tu oslavovali 20. výročie e, pádu berlínskeho múru a to je aj správne. Ale máme tu novú, nový múr, nové hranice medzi kraj, nie e, na hraniciach krajín, ale vo, vo vnútri krajín. Vytvárajú profesionálni politici. Je trochu prineskoro na to, aby sme žiadali teraz e, od transparentnosť, pán Verhofstadt. A tí z nás, ktorí budú naďalej hovoriť za ľudí a nahlas vyslovať e, názory proti týmto e, inštitúciám, ako už je EFD viackrát zdôraznilo a bude v tom opakovať, je nedostatok de demokratic, e, demokratickej legitimnosti. Uh, Ďakujeme a a teraz v mene nezaradených pán Hans-Peter Martin. Demokracia potrebovala revolúciu a preto nie je nikdy nesprávne, keď pán kolega Tartmouth podporujete demokraciu, alebo aj vy, pán kolega Ferhofstadt. A práve teraz, počas švédskeho predsedníctva, by ste mohli byť určitým, určitým jasným príkladom, aby ste nám povedali, ako by to mohlo prebiehať. A vieme, že sú tu nedôstojné šachy o pozíciách. Vieme, ako to bolo pri pánovi Barózovi. Nemecko a Rakúsko sú takým negatívnym príkladom, ale pridávajú sa aj ďalšie štáty. Tu v miestnosti sedia kvalifikovaní ľudia, ale nemajú žiaden prístup k Buďte takí odvážni, keďže už teraz je schválená Lisabonská zmluva, buďte otvorení a povedzte, že potrebujeme mať jasnejšie rozhodovacie štruktúry, musíme prijať transparentné rozhodovanie pre komisiu a toto musí byť možné, aby sa tu v Európskom parlamente našli takí schopní ľudia, aby ste nemuseli zbierať niekde v regiónoch našich štátov. Ďakujem pekne za vystúpenie a teraz má slovo pán Reinfeldt. Uh, Ďakujem pekne za mnohé vaše cenné pripomienky a otázky. Ako niekto už e, vyjadril, naozaj to dosť dlho trvalo, kým 27 členských štátov to podpísalo a diskutovali sme o tom naozaj veľa rokov a som potom dostanem otázku, že ako rýchlo sa nám teda čo si podarilo a ako rýchlo sme tam povedali zastaviť život po tomto, pretože ja v podstate budem musieť teraz postaviť svoju prácu na zmluve a bolo tam e, zadefinované, že rozhodným orgánom pre e, radu bude premiér z hlavy štátov Európy. Z hlav štátov Európy. Takže takto to je uvedené v zmluvách. A myslím, že keď k tomu doplníme ešte, že ten problém, ktorý je pre mňa jasný, je, že väčšina z ľudí, ktoré, ktorí boli spomínaní, sú v podstate súčasní premiéry eh, mnohých európskych krajín. Takže keď, e, a môže byť, že keď sa chcete byť kandidátom e, na túto pozíciu, tak vlastne vysielate signál domácim ľuďom, že chcete odísť a potom, keď vás nezvene, sa vlastne vrátite späť a poviete, no, no už som naspäť premiérom. Takže to, to nie je také jednoduché. Čo sa týka vysokého zástupcu, je to oveľa viac e, transparentnosti, tam bude oveľa väčšia diskusia, pretože to bude súčasťou rozhodnutia, ktoré z, budú po vypočutiach tuto v Európskom parlamente a k otázke pána Slobodu je a takisto v zmluve jasne, že ktorá, keď vstúpi do platnosti 1. decembra, tak vysoký zástupca vstupuje priamo do svojho nového jobu, ale musí byť súčasťou tej komisie, ktorú schváluje Európsky parlament. Je to pravda, že komplikované, ale um, bolo to takto aj na ako to e, už o tom bolo povedané, malo to byť takto už predtým, nemalo to tak byť, ako je to teraz. Čiže malo to byť ešte pred e, švedským predsedníctvom, ktorý e, teraz to je vlastne takto komplikované. No. Nikto to nepredpokladal, že to takto bude pôvodne. A čo sa týka otázky vyváženosti, no samozrejme, že to je niečo, čo aj ja počujem, aj dokonca práve dnes som mal prvé kolo konzultácií s 26 kolegami mojimi a problémom je, že je hrozne veľa všetkých možných faktorov na vyváženie a sú to len dva joby, dve, dve osoby. E, spomenali ste geografiu, pohlavie, e, ja vám ešte poviem ďalšie kritérium, ktoré musím počuť ja, že to je aj vyváženosť medzi ultrapravicou, ultraľavicou a medzi stredom a podobne. To je tiež ďalšie kritérium vyváženosti. Čiže a sú tam ešte aj ďalšie kritéria, aby som to, nemusím to ani tu opakovať. Čiže nielen, že sa snaží, samozrejme, že my sa budeme snažiť tú najlepšiu možnú vyváženosť zabezpečiť. Takže ako som už povedal, na budúci týždeň vo štvrtok máme summit, eh, budeme mať aj večeru a aby sme čo najskôr mohli mať eh, odpoveď na všetky tieto vaše otázky, ale musíme to pripomenúť na jednotlivé pripomienky k tomuto rozhodovaniu už aj konzultácie, aj to dlho trvá, 27 členských štát. Viete, čo to je? To je, štátov, to je dva dní práce, kým sa každý vyjadrí. E, takže to naozaj trvá určitý čas. Čo sa týka klímy, tomu by som chcel povedať, že súhlasím s pani Rebekou Harms, že Európa nerobí dosť Chcel by som takisto pripomenúť, že my sme predpokladali aj situáciu, že budeme musieť aj zvýšiť naše úsilie v Európe tak aby tieto ciele boli právne závesné a boli, neboli tam žiadne kondicionality ani podmienky. A to sa O tomto hovorí aj mnohí, hovoria mnohí moji kolegovia, ktorí hovoria za to, že keby sme mali ísť aj ďalej v Európe, alebo mali, mali by sme bývať vedúcu úlohu, tak musíme ale očakávať rovnaké úsilie od ostatných partnerov vo svete. Um, sú tu niektoré krajiny, ktoré už zašli ďalej, ako napríklad moja krajina vo Švedsku si prijala svoj vlastný domáci cieľ o 40% zniženie do roku 2020 a platí to aj pre Nemecko. Takže musíme robiť viac. Ale ja si myslím, že my nie sme práve tými, ktorí žiadajú o to, aby sme znížili to rozhodnutie, ktoré chceme prijať v Kodani. Ale vyžaduje si to veľmi veľa práce, aby sme ostatných dostali tiež na túto istú loď. E, Nebudem vám hovoriť, aké všaké sú problémy. Rokujeme takisto s Indiou, potom aj s Spojenými štátmi. Vycestujem do Číny tento mesiac. Jednoducho potrebujeme dostať dohodu o, tej, o, tom, o tom líderstve, o tom, kto teda bude, aby, ako to budeme celé viesť. A je to veľká vec, veľká vec, e, globálna výzva k čomu budeme potrebovať e, také nejaké globálne dobné predstavenstvo, ktoré bude príjmať rozhodnutie, tak ako máme VU, EU, také niečo vo svete nemáme. A ako viete, Európska únia v podstate predstavuje len 13 globálnych emisí. My to nemôžeme riešiť sami, potrebujeme záväzok aj ostatných ostatných, aj na osobitne takých, čo znečisťujú a tí, niektorých, medzi nimi sú mnohí takí, ktorí chcú povedať, že my sme mimo tejto dohody, tak potom tam nikdy nedo, nepodali dohociarom dohodu. Ešte napokon počas švedského predsedníctva sme sa snažili prejsť, eh, ale aby sme mali lepšie, zabezpečiť lepšie, lepší dohľad finančných trhov, ale zároveň, aby lepšie tieto trhy fungovali. Čiže eh, my sme začali rokovania, ktoré potom prejdú na španielské predsedníctvo o schopnosti, ako môžeme zabezpečiť lepšie fungujúce pracovné trhy, ako potom to všetko eh, sa znovu spustí po ukončení krízy, čiže musíme sa naučiť alebo poučiť z problémov, ktorých sme boli a musíme zabezpečiť lepšie fungovanie finančných finančných trhov, ale zároveň potrebujeme aj tú diskusiu, ako zabezpečiť lepšiu schopnosť Európy. Ďakujem pekne. Pre, predseda, ďakujem pekne, pán premiér. Teraz pán predseda Jose Manuel Barroso. Veľmi stručne, eh, pán predseda, eh, k tým konkrétnym otázkam. Poprvé, pokiaľ ide o klimatické zmeny, budeme, musíme tu byť jasní. My, sme, my chceme E, plniť tú záväznú zmluvu. Mali sme Kyoto, ktoré sme ratifikovali a sme za záväzné e, hodnoty, záväznú zmluvu pre budúcnosť. To nie je Európska únia, ktorá by nechcela záväznú zmluvu, ale realita, realita vyzerá tak, že niektoré z, niektorí z najdôležitejších partnerov e, našich nie sú pripravení. Takže sú tu dve možnosti. Jedna z nich trvať na niečom, čo e, vieme, že nebude fungovať. A druhá možnosť, mať čo, e, alebo snažiť sa o čo najambicioznejší výsledok e, Kodane a dúfam si, že keď budeme bojovať, budeme mať úspech. Mať čo najambicioznejší možný výsledok v Kodani, minimálne EÚ je presvedčená, my sme, Európska komisia je presvedčená, že naďalej budeme uh, chceť záväznú zmluvu a to nám dáva jasné ciele pre rozvojové krajiny a celkom jasné kroky pre rozvojové krajiny vrátane e, rýchlo rastúcich a veľkých svetových ekonomík, ktoré si musia splniť svoj diel. Samozrejme, že financie potrebujeme pre najchudobnejšie, najmenej rozvinuté krajiny, pretože dobre vieme, že bez tejto podpory nebudú v stave sa adaptovať e, a zmierniť dopady e, znečisťovania. Pokiaľ ide o inštitucionálne otázky, buďme prosím e, otvorení. Sme tu pred sme tu pred vstupom platnosti nového systému do platnosti. Je to veľmi náročný vstup. Väčšina z nás za túto zmluvu bojovala a to po mnoho rokov aspoň 9 rokov po NIS sme za to bojovali. Chceli sme zmluvu náročnejšiu. Ide aj o, re, realizáciu, ide, ale je to zložité, ale únia je úniou štátov, štátov, úniou občanov. Domnievam sa, že je dôležité dodržovať zmluvy. Sme právnym spoločenstvom a v deň, kedy budeme mať menej záväzkov pri dodržiavaní zmluvy, tak samozrejme nenaplníme svoje úlohy a preto je zásadne dôležité pri tomto prechode v chvíľach, kedy sa realizuje nová zmluva, aby sa zmluvy dodržiavali a aby kompetencie jednotlivých inštitúcie, parlamentu, rady a komisie takisto. Ja patrím k tým, ktorí sa domnievajú, že Európa nepokročí vpred s jednou inštitúciou, ktorá bude mať svoju moc a svoju autoritu proti ostatným inštitúciám. To by bola chyba. Inštitúciálna e, žiarlivosť, rivalita je vlastná tým priemerom. Naopak, my budeme silnejší, ak sa budeme navzájom posilňovať. A je podľa mňa úplne v našom záujme, aby sme mali silný Európsky parlament, a Lisabonská zmluva mu poskytuje zvýšené kompetencie. Zároveň je však dobré mať radu, ktorá bude mať konzistentné vedenie z hľadiska dlhodobého rozvoja a tiež silnú komisiu, ktorá podľa zmluvy, a tu budem citovať, e, Lisabonskú zmluvu, pretože ju niekedy treba aj čítať, je to práve komisia, a to je článok D17, ktorá podporuje všeobecné záujmy Európskej únie a príjma príslušné iniciatívy a dohliada dodrži- nad dodržiavaním zmluv a tiež z hľadiska opatrení, ktoré tieto inštitúcie príjmajú, je na komisii, aby overovala, či zmluvy sú uplatňované v priebehu tohoto prechodného obdobia. Zmluva poskytuje takéto právo komisii, a komisia toto právo z hľadiska kompetencií bude vykonávať. Musíme teda pracovať v partnerskom duchu, aby sme posilnili európske inštitúcie. Ak nebudeme mať funkčné inštitúcie, čo sa totiž potom stane? Členské krajiny, hlavne niektoré členské krajiny, budú mať tendenciu príjmať rozhodnutia mimo inštitúcie. Ale o to nám nejde predsa. Chceme, aby rozhodnutia boli príjmané v inštitucionálnom rámci, v rámci právneho spoločenstva. A toto by som vám chcel úprimne a dôrazne klásť na srdce. Posilňujeme vzájomne inštitúcie. Dnes sme si tu vypočuli mimoriadný prejav Václava Havla. Je to ozaj mimoriadné, ale e, ako hovoril však e, Jean Monnet, nič nemôžno realizovať bez ľudí a nič netrvá bez inštitúcií. Musíme vytvoriť silné inštitúcie a to sa dá robiť len v partnerskom duchu a preto by som vám medzi iným chcel veľmi poďakovať za vaše nápady, ktoré sa týkajú organizácie a štruktúry komisie. Rovnako ako vy, e, e, mi záleží na komunitárnych e, metódach a na zmluve, ktorá presne stanovuje rozdelenie zodpovednosti. Predseda komisie podľa zmluvy má túto kompetenciu a ja neplánujem sa toho vzdať. Keď budem predstavovať komisiu, budem ako všetci skromní ľudia postupovať. Poďakujem teda všetkým tým, ktorí mi poradili, ale zároveň budem vykonávať celú kompetenciu a zodpovednosť za ten konečný produkt. Každopádne vám ďakujem za vaše návrhy. Dôležité je, aby sme vykonávali svoje zodpovednosti, svoju, svoje kompetencie a rešpektovali ostatné inštitúcie a takisto mať v úcte obecný európsky záujem. Ďakujeme, pán predseda, za vaše poznámky, hovorí pán predseda parlamentu. A teraz uh, uh, ďalší rečníci. Prvým bude Mendes de, pán Mendes de Vigo, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Reinfeld, vám bolo povedané, že ste ten človek, ktorému sa podarilo dostať loď do prístavu. A no neviem, či tá loď je tam úplne v tom prístave, ale vychádzali sme rozhodne z, toho, z istého rizika, ale Našťastie zdá sa, že to dopadlo dobre. Ja by som mohol samozrejme citovať napríklad Hemingwaya, ale nie, radšej pokračujem vážne. Ďakujem pekne pánovi Reinfeldovi za odvedenú prácu. Myslím si, že ten postup, ktorý ste zvolili voči českému prezidentovi, bol správny. Jeho postoj mnohí považovali za rušivý, ale v konečnom dôsledku to nevadí, lebo dôležité je to, že zmluva vstúpi do platnosti a môžeme ju uplatňovať. Vážený pán Barozo, ja vám na tomto mieste nechcem dávať žiadne rady o zložení komisie. E, viem, že máte tam určitú autonómiu, môžete pôsobiť autonómne ako predseda komisie a toto vaše právo chcem rešpektovať. E, takže budeme postupovať tak, že vy nám navrhnete zloženie komisie a my vám povieme na to náš názor. My by sme vás nechceli teraz vám teraz nejako radiť, ani vám, pán predseda rady, ale chcel by som vám pripomenúť niečo, e, čo sa udialo v rámci prípravných prác na ratifikovanie zmluvy. Svojho času sa, sa prezentoval určitý návrh na predsedu rady. Vravelo sa, že by to mohol byť predseda istej vlády, ktorý už minimálne 2,5 roka pôsobil v tej funkcii. To znamená, že tak povediať, sme tam plánovali s takou bruto doložkou. To znamená, že sa hovorilo aj možno trošku inom období, 2 roky a 7 mesiacov. Potom sa to trošku zmenilo, lebo parlament si kládol otázku, čo vlastne bude nejaký premiér mať, čo by ho vyhodnilo v porovnaní s inými kandidátmi na takúto funkciu. Vážený pán Reinfeld, vy asi najlepšie viete, kto má tú potrebnú morálnu kvalitu a etickú kvalitu, kto ju stelesňuje, to stelesňuje to, čo je potrebné pre Európu a rozhodujúce je to, aby predseda rady nebol menovaný jednohlasne a môže byť vymenovaný kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že ak sa podarí dosiahnuť koncenzus, je to výborné, ale ináč sa musíte snažiť dosiahnuť e, kvalifikovanú väčšinu, aby ste získali správneho človeka na tú funkciu. Ďakujem pekne a teraz ďalší, ďalší rečník pani Marita Ulfskuk. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda ja som rada, že švédske predsedníctvo prezentovalo svoju ambíciu, že chce všetko spraviť preto, aby sa čo najrychlejšie mohlo prejsť tým e, stratégiám, aby vysoká nezamestnosť mohla klesať. Čo mňa znepokojí je, že mnohí varujú, že zdá sa, že tá E, konferencia v Kodaň nebude úspešná. Spomínalo sa to aj v rámci tejto diskusie na tomto mieste a boli tu položené viaceré otázky. Je tu istý pesimizmus a vidíme, aké sú závery z posledného samitu rady. Niektoré naznačujú, že e, zvyšok sveta musí znížiť svoje emisie do roku 2050 80 90 ale na to, aby sa to podarilo, tak si to vyžaduje samozrejme v dohľadnej dobe efektívne opatrenia, aby sa to podarilo. Musí sa riešiť otázka napríklad aj financovania v rozvojových štátoch. To sú tie štáty, ktoré najmenej zasiahli klimatickým zmenám, ale najviac sa ich to bude týkať. To znamená, že ak sa nepodarí zabezpečiť financovanie, asi nebude žiadna dohoda o klíme. Pán Reinfeldt dnes povedal, že Európska únia slúbila, že poskytne istý prostriedok. Podľa mňa je tu určitý rozpor, lebo alebo viac by prekvapilo, keby, keby, poved, keby Európska únia povedala, že nedá žiadne prostriedky, lebo však to predsa bolo automaticky očakávané. Komisia navrhla desiatky miliárd v prvých rokoch a, a rada toto potvrdila. Dobre, to sú úmysly, uvidíme, čo sa z toho rozvinie. Vieme, že sú tam určité problémy, napríklad Čína a USA majú iné ambície, ale musíme si uvedomiť, že aj v rámci Európskej únie sú veľké, eh, veľké rozdiely, veľké rozpory a mali by sa tým zaoberať. A preto by som chcela položiť pánu Reinfeldovi otázku, keby tu bol, že akým spôsobom si chce vytvoriť eh, švedské predsedníctvo silnejší mandát eh, pre konferenciu v Kodani, aby, sa, aby, sa, aby ona vedla k úspechu. Ďakujem pekne, pani Ulfskúk a, a áno, prekročili ste trošku čas, ale dobre, na budúce budeme prísnejší. A teraz má slovo pán Lambsdorff na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme šťastie, že vstúpila, môže vstúpiť Lisabonská zmluva do, do platnosti, bude viac demokracie, Uskutočne sa vypočujte pre komisárov, pre vysokého predstaviteľa, to znamená, že najprv si ich vypočujeme, potom budú kontrolovaní, to je všetko v poriadku. Ale predseda rady v súvislosti s ním nie je žiadne vypočutie, nie je nikde kontrol, nie je tu ani v Národnom parlamente. To znamená, že je to určitá chybná konštrukcia demokracie. On skôr pôsobí ako taký sprostredkovateľ, na rade viac nie je možné a to minimum na jeho vymenovanie je to, aby bol aspoň vymenovaný v rámci koncenzu na rade. Predrečníčka to spom... jeden z predrečníkov hovoril, že ak eh, volíte pápeža, tak sa obráte na katolíkov, a chcete mať predsedu rady, tak sa obratíte na Európu, Európanov. Áno, my potrebujeme niekoho, kto je skutočne Európan a bude európsky pôsobiť na rade. Liberáli chceli, aby sa uskutočila diskusia tu dnes v parlamente. Ak by sme to neboli požiadali, diskutovali by sa iba v médiách alebo, na, v, alebo v kuloároch. Pevne dúfam, že potom to samotné menovanie bude, bude uh, eh, transparentné transparentné a teda by som chcel povedať Reinfeldovi, že je otázka dôležitého vybalancovania medzi pravicou a lavicou a medzi ostatnými. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz má slovo pán Žado. Merci, monsieur le président. Les changements climatiques, c'est... Ďakujem pekne, pán predseda. Klimatické zmeny to no, predstavuje 300 tisíc ľudí mŕtvych a nečinnosť, ktorá je zločinom proti ľudstvu. Je to už naliehavá situácia. Napriek tomu sú tieto rokovania zablokované. Je jednoduché povedať, že na vine sú Spojené štáty. My si myslíme, že zodpovednosť za Európu je obrovská. Žiaľ, tak ako to aj tvrdí e, premiér, švedský Európa už nemá verúcu úlohu v otázke klimatických zmien a v podstate je tu nebezpečenstvo, že sa do konca storočia zvýši teplota na Zemi kvôli o 4 stupne. To je, nie je priateľné. Nestačí, tak ako povedal pán predseda Barozo, že sa budeme skrývať za legislatívny charakter týchto záväzkov. Nezávislá štúdia preukazuje, že Japonsko, Švédsko, Norsko sú ochotní mm, viac poskytnúť než Európa a vynajúce sa ekonomiky, ako je Čína, v mm, Južnej Amerike, Indonézia a podobne, takisto prijímajú opatrenia, ktoré sú vyššie ťažšie, pretože to vyžaduje vedecká obec. Takže keď tu existuje poučenie z prejavu pána Václava Havla, to je práve k cesta k pokoria a uvedomujú si skutočnosti. A prestaňme si predstierať, že sa nič nedieje inde len v Európe a že Európa je stále dostatočne zastúpená na medzinárodnej scéne, že Európa je vlastne pupok sveta. Ehm, rada na seba vzala veľkú zodpovednosť Môže byť aj zodpovedná takisto aj za neúspech v Koraní, ale ešte nie je neskoro. Európa si môže naspäť získať túto vedúcu úlohu a vedúce postavenie v otázke klímy, keď pokiaľ poskytne aspoň 3 miliardy eh, južným krajinám a pokiaľ sa podarí eh, vyrvať túto dohodu Američanom z rúk. Teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Šimanskému z ECR. Ďakujem konkluzje. Ďakujem pekne. Závery rady sú dobrým záverom, e, pokiaľ ide o otázky klimatických zmien a, ich, a zlepšenia stavu v tomto ohľade. Pokiaľ ide o to, čo robíme, e, to musí byť závislé aj od toho, čo robí aj Brazília, Spojené štáty a Čína. Náš prínos k čistým technológiám v rozvojových krajinách to nesmie ohroziť naše vlastné hospodárstvo, pretože práve rast hospodárstva nám dáva možnosť financovať technologické nedostatky a to je kľúčový aspekt aj pre ochranu životného prostredia. Rozdelenie úsilia v Európskej únie nesmie viesť k tomu, že krajiny, ktoré veľmi silne závisia od e, produkcie e, energií z uhlia, budú dvojnásobne, budú dvojnásobne postihnuté po druhé, potom treba povedať, že tieto krajiny musia finančne ešte aj podporovať čisté technológie. Ak to všetko nezohľadníme, tak nebudeme mať e, vieryhodnú pozíciu. Teraz má slovo pán e, Mário Borgecio na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán e, predseda. Pred niekoľkými dňami zaznel dôležitý rozsudok súdneho dvora v Štrasburgu a pri tejto príležitosti e, bola, bolo prijaté dôležité rozhodnutie. Európska komisia sa k tomu vyjadrila len veľmi zdržanlivo. Išlo o uh, e, e, kríže v triedách škôl. Ne Nejde len o náboženskú slobodu, ale aj o, ale aj o tradície a bol tu porušený princíp subsidiarity a ako to súvisí s Lisabonskou zmluvou a jej ratifikáciou? Určite sa to pýtate. Môžeme byť si byť istí, že nebude pokračovať takéto sklzanie európskeho práva týmto smerom a že sa nebude zasahovať aj ďalej do e, práv e, členských krajín. Komisia by tu mala reagovať predsa oveľa rozhodnejšie aj v, voči e, aj napriek obrovským protestom Eh, mnohých eh, eh, strán v mojej krajine. Ide predsa o princíp príslušnosti môjho národa. Nejde tu o, o politické či náboženské otázky, ide tu o tradície. Jeden z veľkých filozofov svojho času povedal, že by sme sa k takýmto tradíciám vždy mali hlásiť sú tu mnohé odlišné hlasy a znejú tu otázky, či tento summit, či by sa nemal zvolať osobitný summit práve k takejto otázky. Pán uh, Balkenende, pán uh, Milibrand a Van Rompuy e, sú traja, ktorí figurujú na zozname kandidátov na dôležitú pozíciu v EÚ a to nezodpovedá však Eh, princípu transparentnosti. Sú to pekné slova našich inštitúcií. Treba jednoznačne postupovať, treba aj celkom jasne povedať, či vaše krajiny, vaše strany eh, eh, rokujú, aké, aké navrhujú mená, všetko toto sa nesmie diať za zatvorenými dverami. Ďakujeme pánu Borgesiovi, hovorí pán predsedajúci. Teraz na minútu pani Wagner. Señor presidente, superada la inquietud generada por la aprobación del Tratado de Lisboa. Pán predsedajúci, tento napätie tý, e, v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy pominulo a to nás vedie k novej otázke, ako v budúcnosti máme zaobchádzať s, na, s nacionalistickými postojmi, ktoré ohrozujú európsky e, zjednocovací proces ja si myslím, že bránenie európskemu zjednoteniu nesmie pokračovať len tak e, bez povšimnutia. Mali by sme sa tým zaoberať, e, mali by sme e, zvažovať osobitné opatrenia v budúcich dňoch a rokoch. Som len skromným poslancom ale chcel by som takého predsedu, ktorý by bol mužom či ženou, ktorý by bol za európsky federalizmus, za euro, za šengenský priestor. A bol by to niekto, kto sa tiež identifikuje s, s chartou základných práv EÚ. Ďakujem. Grazie, Vorrei... Ďakujeme. A teraz by som vás chcel, kolegovia, informovať aj o tom, že e, tu máme e, delegáciu z Malajského e, senátu, ktorá je na tribúne. A predovšetkým senátora Hong von Wenga, ktorý je predsedom <laughs> senátu. Máme pravidelný kontakt eh, so senátom eh, eh, malajským. prekvitajúce hospodárstvo tejto krajiny zohľava v, našich kontaktoch veľmi dôležitú úlohu. Je pre nás, je pre nás naozaj uh, veľkou cťou privítať tu kolegov eh, z Malajského senátu. Dúfam, že eh, máte tu veľmi úspešnú návštevu a tým pádom teraz dostáva slovo už pán Brok na dve minúty. Herr